So, ladies and gentlemen, dear friends. Dámy a páni, poprosím vás, aby ste sa pousádzali. Uh, we would like to start our hearing. Takže chceli by sme otvoriť uh, vypočutie. Chcel by som privítať expertov, ktorí boli uh, vyzvaní odprezentovať svoje dokumenty. Chcem sa im poďakovať za výbor ITRE, že prijali naše pozvanie na toto vypočutie. Ďalej e, som veľmi rád, že môžem privítať plána Klausa Dietera Borcharta z generálneho riaditeľstva energetika z Európskej komisie, ktorý bude mať úvodné slovo. Vypočutie o e, trhu e, s plynom e, sa malo konať v marci, ale bolo to posunuté dopr- dopredu vzhľadom na to, že ITRE pracuje na teraz na revízii smernici o plyne. Takže uvažuje uvažuje sa o takých úpravách smernice, ktoré sa týkajú plynovodov z tretích a do tretích krajín. Takže budeme mať viacerých expertov, jednak eh, zastupujúci akademickú obec, ako aj eh, ako aj eh, mm, súkromný sektor. A máme 30 minút. Máme Máme teda e, čas od 14.30 do 17.00. Takže poprosím e, expertov, aby e, obmedzili svoje prejavy. Tento vypočutie bude štrukturované, bude mať tri časti, začne úvodným vystúpením komisie. Potom bude panel expertov, ktorí budú prezentovať svoje názory ohľadom možných dopadov navrhovaných navrhovaných pozmeňujúcich návrhov k obidvom smerniciam. No a potom budú otázky a odpovede s poslancami. Teda e, e, bude rozpráva e, odovzdám slovo úvodnému kľúčovému rečníkovi, ujmem sa slova ja. Ja som spravodajca e, v prípade tejto revízie smernice a, a som zodpovedný za tieto aktivity. A teda gestným výborom je výbor ITRE ak hovoríme o, o plynových projektoch EÚ, ktoré predovšetkým tie, ktoré prepájajú EÚ s tretími krajinami, musia e, e, sa zaoberať dvoma základnými postulátmi. Poprvé, právne aspekty. Či teda projekt splňa všetky e, relevantné európske predpisy. Preto musia tieto návrhy byť právne jednoznačne a musia byť v súlade s existujúcou legislatívou. To je predpoklad pre energetickú bezpečnosť a nezávislosť. Okrem toho je nevyhnutné, ak hovoríme o zabe, e, zabezpečení hospodárskej súťaži a e, pre rovnakých podmienok pre všetky subjekty a pre, e, pre predvídateľnosť a istotu, ktorú potrebujú investori. To e, pre investorov aj pre prevádzkovateľov, aby skutočne mali pocit, že sú spravodlivé pravidlá hry a rovnaké pravidlá platiniace pre všetkých. To sú tie spoločné E, to sú pravidlá na našom jednotnom európskom trhu. Teda okrem e, e, teritoriálnych vôd a exkluzívnych ekonomických zón Návrh Európskej komisie je na tomto založený. E, e, skutočne, aby boli e, zohľadnené všetky princípy tretieho energetického balíka, regulácia, prístup tretím stranám a tak ďalej. To sa má vzťahovať na všetky plynovody, ktoré spájajú EÚ s tretími krajinami. Tomuto sa chceme venovať detálne počas dnešného vypočutia. Ešte je tu teda druhý postulát a to je politický. Či teda projekt splňa strategické ciele energetickej únie. To znamená princíp solidarity, diverzifikácia zdrojov a, a dodávateľov ako, ako to bude mať dopad na e, energetickú bezpečnosť členských štátov, jednotlivé na jednotlivých úrovni, jednotlivých členských štátov aj EÚ ako celku. V Európskom parlamente sme viac, mali viacero e, rozpráv na pôde pléna na túto tému. A e, drvivá väčšina sa vždy zhodla na tom, že projekty, ktoré nie sú plne v súlade s, s stratégiou EÚ, E, zabezpečenia dodávok by rozhodne nemali požívať podporu EÚ. A bola jednoznačná definícia. A pokiaľ sa narazilo na takéto problémy, tak vždy rezonovali počas rozpravy. 1,5 rok, 1,5 roka pred 1,5 rok, rokmi. Štyri politické skupiny zorganizovali vypočutie, štyri politické skupiny a jedno konzorcium zorganizovali vypočutie a dospeli sme k identickému záveru. Teda, smernica sa zaoberá právnymi aspektami ale e, veľmi často sa nedá celkom vyhnúť politickej diskusii, ale dnes budeme e, ťažiskovo sa venovať právnym aspektom. Aký pozitívny celkový dopad má implementácia tretieho energetického balíka na lepšie fungovanie nášho vnútroeurópskeho trhu s energiou. E, čiže opäť hovorím ide o uplatňovanie tretieho energetického balíka. Ako dokážeme zlepšiť situáciu, ak by sme e, rozšírili atributy tohto balíka na všetky plynovody spájajúce EU s tretimi krajinami? Vieme, že máme dva, dve stránky. Dve, e, to sú existujúce plynovody a tá druhá stránka sú tie E, plynovody, ktoré sú budúce plynovody, ktoré sú už e, ktoré sú buď už v stave výstavby, alebo sú naplánované. Čiže budeme to rozlišovať, e, to znamená existujúce, alebo také, ktoré sú už pripravované, budované. To bolo niekoľko slov úvodom myslím si, že nemožno mi vytknúť, že by som e, bol za alebo proti e, riešeniu alebo všeobecnému prístupu. Chcem skutočne e, vytvoriť takú otvorenú platformu pre toto vypočutie. Nielen ako predsedajúci ITRE, ale aj ako spravodajca tejto, tejto témy. Odovzdám slovo pánovi Klausovi Ditrovi Borchardovi, riaditeľ DG Energetika, ktorý bude hovoriť o navrhovanom, navrhovanom revidovaní smernice 73 z roku 2009. Dobrý deň. Som veľmi rád, že jednoznačne rozlišujete medzi expertami na paneli a zástupcom e, komisie. Ja nie som expert, ja som uh, zamestnanec Európskej inštitúcie. Musíme si položiť otázku, prečo sme predložili tento návrh a čo sme vlastne predložili. Pokúsim sa zostiť obidvoch otázok veľmi stručne. Začnem s cieľmi, ktoré sú smerodajné pri našom návrhu. Návrh revidovania smernice o, o plyne sa snaží predovšetkým o zabezpečenie právnej istoty e, prostredníctvom predpisov vzťahujúcich sa na plynovody, ktoré prichádzajú z tretích krajín do EÚ. Právna istota je dôležitá a mala by byť na prospech všetkým zainteresovaným stranám, infraštruktúre plynovodov, investorom aj tým, ktorí používajú tieto plynovody. Náš návrh ozrejmuje regulačný rámec v svetle e, rozmanitých praktík a postupov, e, o ktorých sa hovorilo aj počas diskusie v súvislosti e, s budovaním mlynovodu Nord Stream 2. Ten, ten návrh z našej strany má zabezpečiť, aby predpisy, ktoré sa vzťahujú na plynovody, ktoré spájajú dva a viac členských štátov, by mali byť rovnaké ako tie predpisy, ktoré sa vzťahujú na, predpi, e, na plynovody, ktoré prichádzajú z tretich krajín na územie EÚ. Čiže rovnaké e, pravidlá hry pre importujúce plynovody aj vnútroeurópske plynovody. Zároveň všetky plynovody v EÚ, vrátanie tých, ktorí vstupujú na územie EÚ, by mali byť prevádzkované v rovnakou mierou transparentnosti, sú prístupné k ostatným prevádzkovateľom užívateľom a, a sú prevádzkované efektívne vzhľadom na e, vysokú mieru dovážaného, vysokých objemov dovážaného plynu. To všetko samozrejme má dopad na interný trh s plynom aj e, medzinárodný trh s plynom priamo alebo nepriamo ovplyvnený e, plynovodmi. E, vzťahovanie európskej legislatívy na takéto plynovody, predovšetkým prístup požiadavka prístupy tretím stranám, regulačný dohľad určite zlep lepší eh, eh, hospodárskú súťaž na, eh, na vstupe a toto povedie k nižším cenám plynu pre spotrebiteľov v Európe a zvýši mieru zabezpečenia dodávok ne, neobmedzený e, prístup k plynovodu, pokiaľ by neboli žiadne predpisy EU e, vzťahujúce sa na tie plynovody, by mohli posilniť dominantné postavenie dodávateľov na vstupe e, teda potenciálne, a to by mohlo poviesť aj k zneužívaniu tohto dominantného postavenia. Právny základ nášho návrhu je článok 194 e, zmluvy o fungovaní EÚ. E, smernica o plyne diktuje jednoznačný e, regulačný rámec vzťahujúci sa na plynovody v rámci EÚ aj na hraniciach EÚ. Nikto nespochybňuje, že je správny právny základ 194 je to je to správne rozhodne v prípade plynovodov v rámci EÚ, ale rozhodne aj pre tie, ktoré prekračujú hranice, aj keď to druhé niektorí spochybňujú. Poprvé, uplatňovanie európskej legislatívy, tak ako to používame v našom návrhu, je striktne obmedzené na jurisdikciu EÚ. Podľa komisie e, a právneho názoru komisie sa to vzťahuje na teritoriálne vody a exkluzívne ekonomické zóny zóny členských štátov. Je zrejme, e, že e, e, európska legislatíva nemá žiadne extrateritoriálne dopady a dosahy. Ďalší argument vznášaný proti nášmu návrhu je takýto, že návrh nemá dopad na práva členských štátov zakotvených v článku 194 odsek 2, to znamená rozhodnutie o využívaní energetických zdrojov, výber energetického mixu, právo voľby zdrojov a takisto aj e, rozhodovanie o štruktúry dodávok energie. Toho sa vôbec nedotýka náš návrh. Po tretie, náš návrh nezakazuje výstavbu nejakého plynovodu, vrátanie plynovodu Nord Stream 2 neposlednom rade návrh komisie je komplementárny s mandátom Nord Stream 2, rokovací mandát pre Nord Stream 2, ktorý získala komisia, vyrokovala si ho na pôde rady. Tento mandát môže byť užitočným nástrojom na preklonutie rozdielných, prípadných rozdielných názorov ohľadom rozsahu tohto plynovodu. Plynovod pochádza z tretich krajín. Prvá časť plynovodu, na ňu sa vzťahuje na ňu sa vzťahuje legislatíva toho, toho tretieho štátu pôvodu, potom môžu vstúpa, vstupovať do hry právne rámce upravujúce teritoriálne vody a potom až legislatíva EÚ. Teda e, takáto skladačka musí však fungovať tak, aby e, bola zabezpečená právna istota. Teraz by som chcel prejsť k vecnej stránke nášho návrhu. Dovolím si to kategorizovať do troch tematických pilierov. Poprvé sú to prvé e, vecné princípy, prvky. Tieto princípy, respektíve prvky, ktoré ktoré sa vzťahujú na plynovody vstupujúce z tretich krajín na územie EÚ, je e, vlastne oddelenie výroby od distribúcie, regulačný rámec, požiadavka transparentnosti a potom požiadavka a potom, e, potom možnosť uchádzať sa o výnimky z týchto troch princípov, teda princíp unbundlingu a prístupu tretích strán Eh, unbundling je oddelenie výroby a distribúcie. Tým sa nám zdá, že by sme mohli vytvoriť eh, lepšiu, živšiu hospodárskú súťaž na vstupe a e, e, rovnaké podmienky pre všetkých. My si myslíme, že treba mať na zreteli aj riziko dodávok. Z toho titulu je e, nesmierne dôležité, aby informácie ohľadom prevádzky a údržby dôležitej infraštruktúry tieto informácie sú poskytnuté trhu relevantným národným a európskym orgánom. Všetky plynovody, ktoré prichádzajú a vstupujú do, tretej, do tretich krajín, keď vstupujú tieto plynovody e, na územie EÚ, môžu požiadať o výnimky z tých troch princípov v zmysle článku 36 smernice o plyne. E, za akých podmienok sa možno uchádzať o výnimky? Tá výnimka nebude na škodu hospodárskej súťaže, efektívne fungovanie E, vnútorného trhu alebo zabezpečeniu dodávok EÚ. Celkovo vzaté ten návrh vo svojej podstate vytvára predpoklady preto, aby európsky spotrebitelia požívali výhody e, E, lepšieho konkurenčného prostredia a zároveň e, bola vyššia miera zabezpečenia dodávok. Druhý pilier sa týka výnimiek pre, e, v prípade existujúcich plynovodov. Prečo zavádzame možnosti výnimiek aj v prípade existujúcich plynovodov z a do tretich krajín? Je, je to z dôvodu právnej neistoty a vieme, že boli s tým problémy v minulosti páči. Ďalej, aj z toho dôvodu e, článok 36, ktorý e, ponúka výnimky a nevzťahuje sa zatiaľ na existujúci infraštruktúru a musíme zohľadniť, že existujúce plynovody podliehajú medzivládnym dohodám alebo nejakým zmluvným dohodám, ktoré e, nie je nie, nemožno tak ľahko e, e, upraviť, prispôsobiť našej legislatíve. E, poskytnutie výnimiek je jednostranná, jednostranné rozhodnutie členského štátu. Podľa nášho návrhu to nepožaduje súhlas tretieho štátu alebo dokonca aktívnu úlohu či dokonca schvalovanie zo strany komisie. Ide o jednostranné národné rozhodnutie na základe základe národnej legislatívy. Možnosť e, výnimiek sa vzťahuje na existujúce plynovody, a tie sú zadefinované teda sú to plynovody, ktoré sú ukončené pred dátumom e, e, vstupu do účinnosti tejto, tejto novely smernice. No a e, to znamená, že sa to vzťahuje aj na regulované tarify, aj na e, princíp unbundlingu. Možno teda postupovať plne v súde článku 36, to znamená, výnimka nesmie ohrozovať konkurenčné prostredie, efektívne e, fungovanie vnútorného trhu a takisto aj poškodiť zabezpečenie dodavok. Takisto tu nie sú nejaké časové obmedzenia ale potreba na opodstatnenie toho načasovania takéto výnimky a to by malo byť prepojené na špecifické projekty, napríklad mohlo by to byť e, obdobie znehodnotenia alebo mohlo by to byť, mohla by to byť dĺžka IGA. Takže v rámci praxe na komisii my normálne udelujeme zhruba 25 rokov e, dĺžku takéto výnimky. Takéto predlženie takisto nie je expresívne obsiahnutá, ale takisto to nie je vyčlenené a priori. Môže sa to urobiť, ale samozrejme musí byť to opodstatnené. Aké sú teda dopady pre členské štáty? A práve tu teda členské štáty namietali. Chcel by som zdôrazniť, že členské štáty budú mať dostatočnú flexibilitu na to, aby si ponechali tieto úpravy, pokiaľ ide o importné licencie na základe navrhovanej možnosti poskytnutia týchto výnimiek pre existujúce plynovody Vzhľadom na to, že takéto výnimky by mali byť poskytované v rámci jedného roka, to znamená pred lehotou na trans- pre transpozíciu tohto návrhu, implementácie tohto návrhu a jeho pozmeňujúcich návrhov, pravidlá smernice by nikdy sa potom netýkali týchto plynovodov, ak by takáto výnimka bola poskytnutá v rámci časového rámca členské štáty, ktoré budú využívať túto výnimku, teda nebudú potrebovať renegocia- renegociovať nejaké IGA alebo koncepty, jednoducho budú musieť iba predložiť tieto výnimky. A tretí pilier to je konzultácia s patričnými úradmi. Už vlastne v súčasnom systéme máme e, veľký konzultačný rámec e, a samozrejme musíme to rozšíriť aj na tretie krajiny a na úrady tretich krajín, Môžu to byť regulačné úrady tretich krajín, môžu to byť ministerstva pre energetiku týchto krajín, avšak čo je dôležité, je, že konzultácia znamená, že musíme poskytnúť týmto úradom možnosť, aby sa vyjadrili formou stanoviska k regulačným otázkam, ktoré sú spojené s daným plynovodom. Ak nebudú reagovať, tak národné regulačné úrady v členských štátoch môžu pokračovať bez ich vyjadrenia. Predtým, než v stručnosti sa už dostanem k záveru, tak ešte e, jedna poznámka, to nad rámec toho návrhu, pretože to bolo častokrát spomínané, nebolo to spom- že tu sa tu neurobila žiadna dopadová štúdia, hodnotenie dopadové. Áno, neurobilo sa to z dobrého dôvodu, pretože komisia sa snaží o objasnenie existujúceho práva a nevytvárame nejaké nové predpisy my. Takže tento princíp, ktorý tu my máme v písomnej podobe predložený v forme tej smernice, tu existoval vlastne aj predtým, už pre plynovody, ktoré vstupovali do Európskej únie. boli to všeobecné princípy o energetických zákonoch, to znamená, žiadne takéto dopadové štúdie nemuseli byť robené hodnotenia. Ale ako viete, komisia teraz spustila verejnú konzultáciu 8 týždňov od začiatku decembra až po január. A Obdržali sme 34 vyjadrení, pripomienok, 20, 22 sa vyjadrili e, negatívnym spôsobom a 12 prispievateľov, zhruba 35 teda tí sa vyjadrili pozitívne. To je pre mňa e, výsledok, ktorý ma neprekvapuje, ak to tak môžem povedať, pretože to reflektuje vlastne tú diskusiu ohľadne jedného špecifického projektu plynovodu a to je ten červený slon, Nord Stream 2. Prečo to je tak? Práve preto to by sme nemali jednoducho e, túto verejnú konzultáciu preceňovať. Na záver, ja skutočne dúfam a očakávam, že tento stručný prehľad toho, čo sa vlastne skrýva za našim návrhom a čo je obsiahnuté aj v obsahu, preukázali, že napriek vysokej miere E, politizácie tohto návoru, pretože jeden, jediný projekt, ktorý sa tu vyvíja, objasnilo sa teda, že komisia v rámci svojho návrhu práve urobila iba postup, ktorý je obvyklý z jej strany, ako ten, kto má dodržiavať nad správnym uplatňovaním európskych predpisov je jedno z našich hlavných úloh a povinností, aby sme konali vždy vtedy, keď sú tu nejaké iné interpretácie možné, ktoré môžu viesť k tomu, že by sme sa dostali do situácie, keď sa nebude plniť európske práva. V tomto duchu vlastne Európska komisia si splnila iba svoju povinnosť. Ďakujem veľmi pekne, je veľmi dôležité, že ste nás informovali eh, ohľadne prístupu Európskej komisie k celému tomuto problému Teraz by som chcel ešte raz požiadať našich expertov, aby nehovorili dlhšie ako 10 minút, pretože chceme tu mať aj diskusiu a e, samozrejme chcete obdržať aj odpovede na vaše otázky. Najprv dostane slovo pán Lapo Pisteli. Vítam vás v Európskom parlamente. Vy ste jeden z našich bývalých kolegov, bývalý člen Európskeho parlamentu v roku 2004 až 2008 a takisto aj člen talianského parlamentu predtým. Takže vy ste členom panelu Európskej rady pre zahraničné vzťahy na inštitúte e, Afári Internacionáli. A teraz ste výkonným predstaviteľom tohto inštitútu, takže ste vlastne za organizáciu energetických firiem v Európe. Nech sa páči, máte slovo. Dobré popoludnie, dámy a páni. Dovolte mi teda na úvod sa poďakovať výboru a pánovi predsedovi za to, že ste nás prizvali na túto dôležitú diskusiu ohľadne smernice o plyne, o čo by som sa v rámci nasledujúcich 10 minút pokúsil, že vám chcem poskytnúť perspektívu, skôr taký trhový pohľad, nie právny, po pohľad takej firmy. My sme z Talianska, my sme z krajiny, ktorú poznáme veľmi dobre a preto budeme prezentovať pohľad z tohto zorného uhla. A nakoľko prezentujeme energetický pohľad v tomto kontexte dosť kľúčový, takže sa budem sústrediť na existujúce plynovody. ENI je vlastne jedna z najväčších, šiesta najväčšia plynová spoločnosť na svete. My sme zastúpení v 70 krajinách sveta, takisto sme aj operátorom a zohrávame špecifickú úlohu práve v Taliansku. V Európe na tomto trhu predávame zhruba 75 kubických mil, miliard plynu. V Taliansku je to teda patričný podiel z tohto celkového obnosu. Ja by som chcel, aby ste videli moju prezentáciu, tak to mi to povedali. Teraz už nehovorím o energetickej únii, ale o digitálnej únii, hovorí pán predseda, ale nie do mikrofónu, takže ho tlmočníci nepočujú. Okay, but... Okay, just give me a sign, Okay. So, um, okay, please take into consideration the time. Poprosím vás, berte do úvahy, vážený pán predseda, že vás oberám teraz o pár sekúnd môjho slotu. Takže Taliansko ako krajina e, je vlastne súčasťou tohto celého procesu. Taliansko e, participuje na energetickej tranzícii v rámci Parížského dohovoru a vždy sa teda snažíme diverzifikovať svoje e, formy dodávania takým spôsobom, aby sme nepodliehali nejakým politickým natlakom od jedného alebo iných oddávateľov. Ako vidíte, tak je to aj na priesvitke. Taliansko má dva plynovody, ktoré prichádzajú z juhu. Jeden je z Líbie a druhý cez Alžírsko. A je to prepojené vlastne s plynovodmi, ktoré prichádzajú z Ruska a zo systému e, severozápadnej Európy. A takisto máme aj dodávky plynu LNG. Ale keď hovorím o európskej dimenzii, tak by som chcel zodpovedať na jednoduchú otázku. Je európsky plynový trh v straniteľnej alebo silnej pozícii. Ako vieme, plyn zohráva kľúčovú úlohu v rámci našho energetického mixu, pretože ho využívame na kúrenie, takisto ho používame v priemyselnom odvetvi a takisto je flexibilný zdroj energie na to, aby sme podporovali možnosti obnoviteľných zdrojov. V roku 2015 prírodný plyn prezentoval zhruba štvrtinu e, z celkovej spotreby a v roku 2016 na základe Wood Mackenzie je to už na úrovni zhruba 465 kubických miliárd plynu. Takže vychádzame z toho, že Európska únia sa teší veľmi dobrej pozícii, pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť a potenciál diverzifikácie. My vieme, že európska domáca produkcia vlastne padá, to je taký trend, 30 miliard kubických metrov napríklad z roku 2010 na rok 2017, čo je zhruba 27 celkovej celkového dopytu a to vedie k potrebe dodá- dovozu z tretich krajín. Takisto vieme, že tieto trendy nemôžu byť považované ani ako prekvapujúce, ani ako nejaká hrozba. V predchádzajúcich 10 ročiach Európa sa snažila zabezpečiť najväčšiu možnú mieru bezpečnosti dodávok, tak z regulačného ako aj z trhového hľadiska. Z právneho pohľadu by som iba vám chcel pripomenúť, že napríklad v nedávnej revízii bezpeč- nariadenia o bezpečnosti dodávok, kde je stanovený sofistikovaný systém, ktorý má zabezpečiť operácia solidaritu naprieč celým kontinentom, ale z trhového pohľadu by som chcel povedať, že Európska únia sa môže spoliehať na veľký príliv eh, LNG, eh, plynu, zhruba 210 miliárd kubických metrov, to je 44%, ktorý sa využíva iba na 22%, takisto máme zásobníky na 100 miliónov e, kubických metrov a máme takisto aj veľkú importovú infraštruktúru na 465 miliónov. E, a toto jednoducho ide nad rámec tej našej vlastnej spotreby. To znamená, máme dostatočné dodávky a takisto máme veľmi dobrý aj e, trh, ktorý sa týka, e, e, ktorý sa týka prerozdeľovania tohto plynu. A keď sa teraz pozrieme na ten mix dodávok plynu v krajinách Európskej únie 28. pozrieme sa teraz na to. Vidíme, že tá spotreba stále narastá. Importovaný plyn prostredníctvom vodov, to je 63% našej celkovej potreby, ale aj keď sa zamyslíme nad importom plynu napríklad z Ruska, tak Rusko prichádza na našu myseľ ako jediný dodávateľ. Predsa len Európa má viac, roč, viac e, mnohoraké zdroje. Máme Alžírsko, máme Líbiu, cez Španielsko, takisto Northwest Street a takisto existujúce plynovody, ktoré vlastne spájajú náš kontinent s týmito regiónmi. To je vlastne polovica zhruba nášho importu a toto signifikantne prispieva k energetickej bezpečnosti. Príspevok LNG to je limitované zhruba na úrovni 10 a my nevyužívame v dostatočnej miere e, európsky plyn napríklad iba na úrovni 24 ale pre nás je veľmi dôležité, aby sme zdôraznili to, že existujúca infraštruktúra pre LNG zastrešuje plyn proti nejakým nadmerným eh, navýšeniam ceny a oligopolistickým správaniam. To znamená, že v súčasnosti, aspoň dnes, Európa nemusí do, dovážať LNG plyn, pretože vlastne eh, plyn, ktorý máme cez plynovod, je dostatočne konkurencieschopný. Takže v stručnosti sa môžeme sústrediť na tieto body. LNG zažíva svoju konjunktúru, to viete veľmi dobre. Takáto kapacita likvid, likvida, likvifidácie plynu bude ešte posilnená v najbližšej budúcnosti. A ako vidíte na priesvitke, Európska únia nie je hráčom, pokiaľ ide dodávateľskú stránku a v súčasnosti nie je teda kľúčový hráč, pokiaľ ide o stránku dopytu, zhruba 15 celosvetového dopytu, pretože 5 azijských krajín samotných nakúpi dve tretiny LNG celého obsahu tohto plynu. Takže mali sme tu diskusiu, ako viete, ohľadne potenciálu Eh, LNG plynu zo Spojených štátov amerických, ktorý by mohol prísť do Európy ako politická alternatíva a takisto ako súčasť celkovej globálnej eh, stratégie novej vlády USA. Z zdravého hľadiska a zo spotrebiteľského hľadiska treba povedať, že možnosť nakupovať lacnejšie LNG zo Spojených štátov amerických alebo od ostatných vzhľadom na lacnejšiu prepravu a aj lacnejší nákup plynu, to by samozrejme bolo na prospech a to by zvýšilo konkurencieschopnosť napríklad porovnaní s ostatnými dodávateľmi. Ale chcel by som povedať, že v súčasnosti, tak ako to vidíte, iba malé množstvo eh, dovozu zo Spojených štátov amerických dostáva do Európy, pretože ako vidíme LNG eh, podporujú hlavne azijský trh. Vidíte tam tú sivú krivku, to sa týka ceny v Ázii, tá červená to je cena v Európe a tá žltá e, tá takisto nie je európska. Takže vidíte, že ten obchod s tým plynom sa týka skôr e, cien ako politiky. A teraz tie južné plynovody, južné trasy, tieto zabezpečujú diverzifikáciu a bezpečnosť dodávok a bolo to tak za ostatné 10 ročia. V každom prípade ich treba podporovať aj naďalej. Naše obavy sa sústredia predovšetkým na stabilitu, tak ako to povedal pán doktor Borkhardt predo mnou, pokiaľ ide o rizika, ktoré súvisia s aplikáciou nových ustanovení a ohľadne toho, či táto smernica by kompenzovala takéto rizika nejakými benefitami pre Európsku úniu. Napríklad v prípade Alžírska máme tu regulačný risk a takisto aj komerčné rizikom, ktoré vlastne vychádza z možných modifikácií existujúcich trás. E, INI momentálne renegociuje svoje kontrakty s Alžírskom a ostatnými zúčastnenými stranami. A ako ostatní komerční hráč nemôžeme to robiť napríklad v kontexte nejakej regulačnej neistoty a Alžírci, Alžírci by takisto sa mohli rozhodnúť, pretože oni majú oni sa môžu rozhodnúť, že nebudú predávať do Európy, ale budú predávať niekam inám. To znamená, mohli by do istej miery ohroziť tú energetickú bezpečnosť. Pokiaľ ide o Líbiu, tam môže byť takisto problém, pokiaľ ide o možné riziká, pretože mohlo by to viesť e, až k novým negociáciám s našimi Eh, libyskými náprotivkami vo chvíli, kedy sa táto krajina nachádza pred veľkými výzvami. To znamená, treba brať veľmi dobre a časový harmonogram, na ktorý poukázal pán doktor Borghardt predo mnou. Európa teda zabezpečila určitú trhovú atraktívnosť a regulačnú stabilitu pre svojich partnerov, podporuje rozvoj kľúčových infraštruktúr zo strany všetkých týchto dodávateľov okolo nás a revízia smernice musí mať za cieľ posilniť tieto princípy, predovšetkým pre tie existujúce plynovody, ktoré zabezpečovali takúto bezpečnosť doposiaľ. Berúc do úvahy množstvo zúčastnených strán, ktoré sú moment, možno dotknuté takýmito návrhmi, toto by mohlo viesť k multiplikácii rokovaní, zaangažujúc vzťahy medzi Európskou úniou a tretími krajami ohľadne ekonomickej a geopolitickej úrovne a takto potenciálne by to mohlo podkopať ten rámec, ktorý si stanovila za cieľ Európska komisia. Takže aký je náš pohľad na túto záležitosť? Tento návrh, pokiaľ ide o, tak to povedal pán Borchard, nebudem to opakovať, ale takýto paušálna aplikácia sa ohľadne tých e, existujúcich plynovodov. To sú otázky, ktorým by sme sa mali venovať prostredníctvom e, hĺbkovejšieho hodnotenia. Ďalej by takisto bolo dôležité obmedziť e, aplikáciu novej revízie iba na nové a vyčlenili by sa tie existujúce plynovody z tej aplikácie. Ja si myslím, že retroaktívna platnosť e, môže viesť k porušeniu základných princípov, pokiaľ ide o tú bezpečnosť a prediktabilitu toho právneho rámca hoci nie je to ideálne, pokiaľ ide o riešenie tých obav, ktoré máme voči tomuto textu, mohli by sme, eh, mohli by sme samozrejme poskytnúť riešenia, ako napríklad, že iba v prípade, keby Európska komisia a členské štáty, ktorých sa to týka, by zobrali do úvahy a uvedli E, existujúce predpisy sa týkajú existujúcej infraštruktúry a že to by bolo jednoducho e, nefero, negatívne voči súčasným prevádzkovateľom. Komisia by mohla uplatniť také opatrenia, ktoré by zjemnili to riziko, aby mohli riešiť e, možno problémy na úrovni hospodárskej súťaže. Môžu sa k tomu vyjadriť samozrejme aj právne služby. Chcel by som sa teraz poďakovať pánovi predsedovi a aj vám za tú možnosť, že som mohol prezentovať z pohľadu našeho podniku e, túto situáciu. Chcel by som povedať, že my si musíme ponechať tie bariéry, ktoré máme na to, aby sme sa uchránili, aby sme si ponechali našu energetickú bezpečnosť voči ostatným regiónom, napríklad reverse flow, spätný tok, ako aj ostatné riešenia, ktoré máme. Potrebujeme zacielené kroky na to, aby sme zlepšili odolnosť jednotlivých regiónov, ktoré sú momentálne ešte stále vystavené nejakým rizikám ohľadne dodávok. To takisto by vylepšilo energetickú bezpečnosť. Ak budete mať otázky, tak prosím vás, môžete sa na mňa obrátiť. Ďakujem veľmi pekne. Ak budete hovoriť príliš dlho, tak vás samozrejme zastavím, ale čo je najdôležitejšie, v rámci nášho, rozhod- nášho vypočutia je možnosť pýtať sa otázky a potom na ne reagovať. Teraz by sme mohli prejsť pánovi Sauliusovi Bilisovi, e, výkonnému riaditeľ Amber Grid. E, pán Bilis pracuje e, od roku 2013 pre tento operačný systém. Predtým pracoval divízii e, v Litve, ktorá sa nazývala Lietvos Dujos a takisto bol predstaviteľom EONRu vo Vilniuse ako inžinier a pracoval aj vo firme AB Lietuvos Energia od roku 89 96, takže poprosím vás, nech sa páči, máte slovo. Pripravil som krátku prezentáciu, aby som spustil diskusiu, takže aby som nechal viac času na diskusiu a nebude moja prezentácia až tak dlhá. Myslím, že... Takže... Takže sme pocítili, čo to znamená byť izolovaným trhom a pocitovali sme všetky negatívne dopady jedno, teda jedného dodavateľa. Takže toto malo negatívne a pozitívne dopady. Takže ide o fungovanie trhu keď bola zabezpečená dodávka bezpečnosti. Takže my sme boli zodpovední za fungovanie trhu na našej, v našej krajine. No a sú tu naši susedia e, v iných pobaltských susedských krajinách, ktorí vyvíjali projekty. Bolo to agregované. Štyri vlastne jednotné trhy e, s plynom boli zlúčené do jedného. A e, každým jedným opatrením sme prispeli e, e, ku komfortu e, trhových hráčov a rozširoval sa zoznam našich dodavateľov externých, aby sa zabezpečilo fungovanie trhu, potrebujeme postačujúcu infraštruktúru a diverzifikáciu dodavateľských zdrojov. No a negatívne dopady tie pochádzali najmä z nepostačujúcej skúsenosti, nepostačujúcej skúsenosti a um, zo skreslovania trhu. Čo tým máme na mysli? Len niekoľko príkladov. Niekoľko otázok do diskusie. Pokiaľ ide o regulačné prostredie, takže ako regulačné vákuum v zahraničí má dopad na e, reguláciu vnútorného trhu. Zoberme si Nord Stream 1, čo je teda nemecké pobrežie. Aha. Podporovatelia prichádzajú na Bundes, do Bundesagentúr a, a žiadajú o výnimku pre opal. Čo je teda v oblasti zodpovednosti nemeckého ehm, zákonodarcu. Potom ďalšia otázka. Akýkoľvek komerčný projekt si vyžaduje výnimku. Otázka je, či je potrebná aj pre trh. Keď hovoríme o Nord Stream 2, vždy počujem argument, že tento plynovod zaručí lacnejšiu cenu na eh, trh v dôsledku kratšej vzdialenosti a nižšej ceny za eh, prepravu na miesto Ukrajiny. V takom prípade mám otázku, prečo, keďže Litva je oveľa bližšia k Rusku a preprava plynu eh, do Litvy je oveľa lacnejšia než z Nemecka, Takže toto je otázka. Takže, kedy? Takže, aby som nechal trošku viac času do diskusie, položme si otázku. Je tu rovnaký prístup pre všetkých trhových aktérov. Prečo je to pre niektorých problém? Niekoľko čísel len jedna pripomienka, že keď tu vidíme e, znižovanie sa e, domácej výroby e, v Európskej únii, ide o znižovanie zemného plynu, ale musíme mať na zreteli zvyšujúcu sa produkciu syntetického plynu, bioplyn. Takže energia v plynovej forme bude prepravovaná existujúcimi plynovodmi a bude hrať tú istú rolu ako e, e, privádzaný alebo doma vyrobený plyn, čiže e, dopyt pre input bude oveľa nižší. <clears throat> Potom závery. Návrh komisie pre rozširovanie Smernice o plyne zabezpečuje aplikáciu legislatívy EÚ na celom území Európskej únie a to bude len pozitívne zasahovať do e, správania, do, teda do správania investorov. Európska únia je atraktívnym trhom, čiže nie je tu obava, že by nebolo, e, že by ľudia neinvestovali. Môžem vám prezradiť tajomstvo. E, krajiny vyrábajúce plyn majú väčšinou obrovské množstvo plynu, ale potrebujú hotovosť, potrebujú peniaze. Takže keď je trh, tak tam sa ten produkt dostane. To nebude problém, tam nie je žiadna obava. Nové e, dovozné zmluvy sú víta- e, zdroje sú vítané, pretože to je kľúčovým bodom pre skutočné fungovanie trhu bez e, dominačnej bez dominujúcej pozície. Ďakujem veľmi pekne za váš prejav. Náš tretí rečník, pán Andreas Goltau, medzinárodné vzťahy, Takže s energetickým projektom na Univerzite eh, Welfare Center v Harvarde a predchádzajúce pôsobiska zahrňajú, eh, že bol profesorom eh, v Stredoeurópskej univerzite pre verejnú politiku. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážení členy, členovia výboru, je mi cťou tu byť, je mi cťou prehovoriť e, k tejto dôležitej téme. Som veľmi rád, že sa môžem podeliť e, o moje názory e, z akademického pohľadu. Začnem tým, že poviem, že súhlasím s komisiou, čo sa týka tej hlavnej premisy a to, že integrovaný trh s plynom je hlavným pilierom <clears throat> energetickej únie Smernica o plyne z roku 2009 hrala veľmi dôležitú rolu v tejto súvislosti. E, zabezpečila veľa pozitívneho, e, zlepšila e, konkurencieschopnosť na trhu s plynou, znižila ceny pre spotrebiteľov, takisto konvertovala ceny v rámci celej Európy, prinútila národné spoločnosti, aby sa vzdali národných a regionálnych monopolov a takisto prispela e, k efektívnemu fungovaniu trhu. A toto všetko vytvorilo energetickú bezpečnosť. Čiže smernica o plyne z roku 2009 je veľmi dobrá vec. Samozrejme, veci sa vždy dajú vylepšovať a otázka je, či revízia alebo navrhovaná revízia tejto smernice zlepší situáciu ešte viac a odpoveď je pravdepodobne, že mám o tom pochyby. No a nastoluje sa tu v tejto súvislosti niekoľko otázok. Prvá otázka je, teda je to otázka v súvislosti s konzistenciou. Celá myšlienka e, revízie smernice o plyne je vytvoriť koherentný rámec, ako sme už počuli, pre všetky plynovody do únie a z únie. Čiže myšlienka je rozšíriť pravidlá pre vnútorný trh na plynovody, ktoré e, transportujú plyn do Európskej únie. To samozrejme vytvára tak trochu problém, ako už sme zistili, pretože na základe toho máte eh, minimálne dva regul- regul- regulačné režimy, ktoré sa vzťahujú na eh, jeden plynovod. A to vytvára veľmi zložitú eh, právnu situáciu, v ktorej nebudem zachádzať do detajlov. Keďže existuje tento problém, tak sme zistili, že existujú riešenia poskytnúť výnimky pre existujúce plynovody a pre nové plynovody, ktoré budú vybudované na základe článku 36. Zaujímavá vec je, ak e, by sa toto urobilo, tak by to znamenalo prístup od prípadu k prípadu, čiže by to muselo sa posudzovať individuálne pre každý jednotlivý plynovod a je pravdepodobné, že by ste sa dostali do tej istej situácie, aká bola predtým alebo čo je ešte horšie, že podobné plynovody budete riešiť inak, čiže, čiže vlastne by ste sa nedopracovali ku konzistentnosti, ale k nejakej koláži, čo je vlastne opak. Je toho viac. Hovorilo sa o zlepšení právnej istoty v tomto systéme. O čom tu vlastne hovoríme? pokiaľ ide o existujúce mm, plynovody, sú retroaktívne zmeny, čo per se je dosť ťažké. Nie je to bezprecedentné, už sme to zažili na trhu s plynom, videli sme to v nariadení o plyne EÚ, ale je to zložité a je to mimoriadne zložité, ak nie ste si úplne istí, aký bude výsledok vašich žiadostí, pokiaľ ide o výnimky. A keďže neexistuje príliš veľká istota, v tejto súvislosti, tak ekonomickí aktéry to budú môcť považovať za problematické, pretože musia urobiť podnikateľské rozhodnutia na základe existujúceho regulačného rámca alebo regulačných rámcov. A keďže tá revízia navrhuje veľké zmeny v týchto rámcoch, tak to zmení ekonomiku kontraktov, zmluv. O tom sme si už vypočuli od, z pohľadu ENA, ENI. Takže Viaceré body by sa mohli zmeniť. Alokácia kapacít, e, štruktúry e, vlastníctva, ktoré by sa mohli zmeniť na základe požiadavky unbundlingu a tak ďalej. Čiže ide o to, vždy je priestor pre zlepšenie. Ja nemyslím, že súčasná revízia, aspoň v súčasnej forme, príliš zlepšuje fungovanie trhu, pokiaľ ide o európsky trh s plynom. No a potom je tu ale ešte ďalší bod Takisto je to trochu nejasné, aká bude pridaná hodnota z hľadiska energetickej bezpečnosti, pretože v konečnom efekte to je jeden z kľúčových cieľov tejto revízie. Energetická bezpečnosť e, sa týka zlepšovania e, bezpečnosti dodávky, ide o poskytnutie spotrebiteľskej voľby a o maximalizáciu prínosu pre E, zákazníkov v Európskej únii, pre spotrebiteľov. O to tu ide. Keď sa, keď, čo sa týka existujúcich plynovodov, kolega z ENI už o tom hovoril, to minimum, čo získate, je dodatočná vrstva zložitosti. Navyše, plus dodatočne e, k režimom, ktoré spravujú tieto plynovody. No a to je tento režim EÚ. A to nastoluje otázky, či je to vôbec um, praktické, teda implementovať energetický režim EÚ. Tu ide o plynovody z Alžírska, cez Maroko, z Líbie, ale aj z Ruska a tak ďalej a tak ďalej. Pretože hovoríme tu o veľmi zdlhavých procesoch, pričom výsledky týchto procesov sú nejasné No a keďže e, pre existujúce plynovody by ste museli žiadať o výnimky, niekedy sa to nepodarí, tak možno budete musieť rokovať o medzinárodných vládnych dohodách, čo je súčasťou návrhu, o ktorom tu diskutujeme. To sú len niektoré z možných problémov. To nie je to, čo možno nevyhnutne chceme z hľadiska e, bezpečnosti dodávky, ale čo sa týka nových plynovodov, je to ešte zložitejšie. Vy chcete E, e, dodatočné vstupné body, viac možností v, typ, v podobe akých typov, akýchkoľvek typov infraštruktúry a pridať tam ďalšiu vrstvu e, zložitosti, pre budúce plynovody, to znamená, že e, to môže byť blokované. Toto sú projekty, ktoré majú veľmi dlhé časové horizonty, sú kapitálovo náročné, e, trvá celé roky, aby sa presadili investičné rozhodnutia. A ak ešte k tomu navyše musíte rokovať o medzinárodnej vládnej dohode, aby ste e, vyriešili niektoré zložité problémy, tak to bude znamenať, že investičné rozhodnutia sa nevykonajú. No a my tu nehovoríme nevyhnutne iba o plynovodoch, E, z východu. Hovoríme aj napríklad e, z East Med. Toto sú plynovody, ktoré možno budú potrebné v budúcnosti. Už teraz sú zložité, ekonomika je nejasná, alebo ekonomiky sú nejasné a dodatočná miera, dodatočný rozmer zložitosti nepomáha. Čiže sú tu potenciálne rizika. No aké sú prínosy pre energetickú bezpečnosť? No a tu mi nie je celkom jasné, aké sú tie prínosy. Čo sa týka upstream competition, uh, teda e, zlepšenie konkurencie schopnosti z dola nahor, upstream, nemyslím si, že revízia smernice čokoľvek zmení, pretože v konečnom efekte e, v, producentských krajinách tam pôjde o to, že to budú riešiť ľudia, e, ktorí to budú riešiť. Sú tu rôzne firmy a v Rusku teda konkrétne pôjde o Gazprom revízia nepridá nič, e, pokiaľ ide o teda e, konkurenciu na vstupe, pokiaľ ide o ceny. Pravda je, že to bude vždy ten marginálny dodávateľ, ktorý nastavuje cenu. Vždy to bude marginálny um, uh, dodávateľ pre uh, veľkoobchod. A pravdepodobné je, že to bude LNG. Čiže pokiaľ ide o prínosy pre spotrebiteľov, uh, najlepšie, čo sa dá urobiť, je, aby fungoval vnútorný trh. To je pravdepodobne to najlepšie na zlepšenie prínosov pre spotrebiteľov, ale pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť, tak je to taká um, bezpečnostná politika pre celú Európu a No a tu prichádza do hry to e, posúdenie vplyvu. Ak sú tu prínosy pre energetickú bezpečnosť, tak by ma zaujímalo, aké sú tie prínosy, ale zatiaľ ich nevnímam. No ale potom je tu ešte tretí bod, pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť. Nuž máme rámec, ktorý spravuje energetickú bezpečnosť, Security Supply Regulation, e, teda nariadenie o bezpečnosti dodávky, ktorý vlastne rieši to, o čom sa bavíme, čiže zlepšuje regionálnu spoluprácu medzi členskými štátmi, ide o princíp solidarity, ide o bezpečnosť dodávky, ide o, e, teda vychádza to z jasných dôkazov, pretože tu ide, sú tu scenáre pri prerušení dodávky a toto všetko je pozitívne a existuje rámec, ktorý toto celé riadi. Čiže druhé, čo chcem povedať je, ten proces sa zdá byť taký trošku unáhlený. Myslím si, že sú tu pochybnosti, že bezpečnosť sa zlepšila a chcel by som vidieť e, tie prínosy. No a potom ešte úplne na záver posledný bod a potom skončím. Budem úplne úprimný. No a tretí bod, ktorý chcem povedať je, nie je dobré hrať geopolitické hry s nariadeniami tá regulácia nikdy nie je neutrálna. Regulácia môže vytvoriť národných šampiónov, to je na náklady spotrebiteľov, ale je to regulačná voľba. Môžete vytvoriť reguláciu pre prínosy pre spotrebiteľov, zlepšiť konkurencieschopnosť. Takže e, toto všetko sú toto všetko je legitímne a Európska únia vlastne sa tu rozhodla, E, že je to celé v prospech prínosov pre spotrebiteľa, ale jednu vec regulácia nie je určená a to je geopolitika. No a to je ten červený slon v miestnosti. Keď e, posúdite, ktoré projekty budú dotknuté týmto celým, tak e, je dosť jasné povedať, že to bude väčšina existujúcich plynovodov, ktoré si získajú nejakú výnimku počas určitého obdobia väčšina z nových plynovodov, ak nie všetky nové plynovody, dostanú výnimky, teda väčšina z tých nových plynovodov. A keď sa pozriete na všetky, tak je tu len jeden, eh, ktorý v podstate nespadá ani pod jedno. A to je Nord Stream 2. To si vyžaduje NIGA, a ak nebude NIGA, tak sa na to budú vzťahovať defaultne nové pravidla a to spôsobí tomu plynovodu problémy. Toto je dosť e, inteligentné, ale nie je to nevyhnutne správne. Takže e, je tu viacero aspektov. Ochrana spotrebiteľov, environmentálna politika na základe literatúry tak bez ohľadu na, tú akademické, na tie akademické aspekty je to problematické z iných dôvodov. Regulácia v, v duchu e, európskej legislatívy by mala e, nastaviť rámec a urobiť rovnaké podmienky pre všetkým, aby výrobcovia mohli konkurovať e, spotrebiteľov a ceny, cien. Nemalo by sa rozhodovať, ktorý plynovod sa bude preferovať a ktorý nie. A, nema, a regulácia by nemala rozhodovať o dobrých molekulách versus zlé molekuly v tomto by to malo byť, by regulácia mala byť slepá. Takže v okamihu, kedy začnete e, vytvárať arbitrážne pravidlá a niektoré z nich sú zacielené a nie sú založené na princípoch, tak to podkopáva celý projekt, o ktorom hovoríme, čo je integrácia trhu EÚ, pretože e, keď sa nemôžete spolahnuť na tieto pravidlá, teda na to, že budú um, objektívne, tak je otázka, do akej miery sa budú aplikovať v budúcnosti. Inými slovami to poviem, ak Nord Stream 2 alebo ruský plyn ako taký bude politicky príliš citlivý, tak si to vyžaduje politické riešenia. Regulácia je jednoducho nesprávnym nástrojom. Na to to nebolo vytvorené a vysiela to nesprávny signál a tým by som skončil. Ďakujem pekne. As you see. Ďakujeme. Yes nechcel som, nedovolil som si nikoho zastaviť. Aj keď máme časové obmedzenia, povedal som hneď v úvode, e, rozdelíme toto vypočutie na dve časti. Po prvá časť sa e, bude venovať právnym aspektom a chceme byť absolútne objektívni v, v právnych aspektoch. Rovnaké podmienky pre všetky plynovody tretie, medzi tretími štátmi a EÚ. Druhý aspekt je politický aspekt. A v PP sme už viackrát preberali politický aspekt s jednoznačným výstupom. Ergo, niektoré projekty z hľadiska politického názoru. Niektoré projekty nemajú opodstatnenie a skutočne vedú k určitému napätiu medzi členskými štátmi. My sme o tom hovorili z, politi- o tom hovorili z politického hľadiska. Hneď v úvode som poukázal na to, že budeme preberať právne aspekty dnes. Predovšetkým vytvorenie rovnakých podmienok pre všetkých. No a posledný rečník doktor Rilly, ktorý je e, členom poradenského výboru energetického spoločenstva. E, e, vlastne dostav, je to akýsi rozhodovací panel energetického spoločenstva, ktorý dostáva priame zadania od štátov a energetického sekretariátu a takisto aj rozhoduje vo veciach uplatňovania energetickej legislatívy EU Je aj profesorom Institute of Statecraft London a nerezidenčný eh, profesor Atlantic Council Washington DC a v minulosti pôsobil ako profesor práva City Law School, City University Londýn. Takže máme tu aj Londýn. Môžete hovoriť ako prvý rečník za EP. Takže, doktore Rilly, ja priamo zareagujem môj priateľ e, poradzoval Nord Stream 2, ja som bol poradcom PGE e a Naftagas, veľmi otvorene to povieme. myslím si, že je potrebné mať v 3.2 No ale King's College, e, tam, tam to financovali všetci, všetci spojenci E, e, e, investorov Nord Stream 2. Ja som povedal len to, čo je na King's College webovej stránke. Takže odkazujem na všetky materiály, práce, ktoré som vyhotovil. Ja veľmi rád preberiem všetky detaily tohto tejto poznámky. Myslím si, že sú tu, tu dva kľúčové aspekty. Poprvé je to právna istota všetkého toho, čo sa vzťahuje na, na plynovody. A ten druhý balík je Nord Stream. Domnievam sa, že novela smernice o, o plyne má viac či menej dopad na tieto aspekty. Začnime e, kontextom. Kontext je na najvyš dôležitý v tomto prípade. Prvne, že my budeme hovoriť o novele smernice o plyne, musíme hovoriť o uplatňovaní európskej legislatívy v súčasnom stave. Máme už plynovody Gamal South Stream, navrhovaný South Stream. Obe tieto projekty na ne sa uplatnil európska legislatíva. Mala som viaceré diskusie s viacerými e, e, obhajovateľmi e, Nord Stream. Jeden fakt jeden fakt platí, že ten tretí energetický balík, európska legislatíva sa v plnej miere uplatnila na tie dva prípady, ak hovoríme o nedostatku, nedostatočnej právnej istote, retroaktivite, tak ste na vratkých nohách. Sú plynovody, cez ktoré tečie plyny, plyn, či ktoré tečú plyny, sú to importné E, plynovody a e, e, skutočne tretí energetický balík sa na ne vzťahuje. Na, čomu venujeme tú najväčšiu pozornosť je aspektu objasnenia stavu. Domnievam sa, že tam by sa mala sústrediť diskusia. A je to problematické, to uznávam odpovede na, odpovede na otázky poslancov EP počas ostatných rokov vyvolali odpovede komisie e, vyzývajúce e, k, k e, rôznym výnimkám, ktoré súvisia s Nord Stream 1. Teda už v minulosti sa tvrdilo, že európska legislatíva sa vzťahuje na tieto importné plynovody. Pravdou je aj to, že mnohé existujúce, ale staršie plynovody pochádnosti prvého či druhého energetického balíka. Teda do určitej miery možno o nich tvrdiť, že sa na ne, celkom neuplatňovala európska legislatíva a ďalšiu určitú spravodlivosť na trhu s plynom. Teda e, e ten, to ťažisko záujmu EÚ bolo do vnútra tieto skutočnosti, lebo vieme, že e, boli plynovody, kde sa mohla už uplatniť európska legislatíva, ale nie vždy sa uplatnila. Ďalšie importné plynovody. Pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať, sú existujúce prípady. Nemáme nejakú novú magickú judbody vrátane. Už teraz. Teda Európska komisia sa snaží objasniť sprehľadniť princípy. A krem, e, e, na základe príkladu no- Nord Stream 1 e, snažíme sa odtedy dosiahnuť právnu istotu. Pokiaľ novela sa snažíte dosiahnuť určitú mieru právnej istoty pre Nord Stream 1, ktorý, ktorú zatiaľ nepožíva právnu istotu, uberáme. je to z politických dôvodov problém? Ani nie prevádzkovanie Nord Stream 2, jeho vstup zo smernice o plyne z roku 2009. Toto sú teda problémy, ktoré sa nastavujú jeden z najväčších problémov súvisí s tým, že keby ste, ste e, vlastne e, e, všetok plyn z plynovodu družba dali do Nord Stream 2 a, to, a to je a to je znevýhodnenie oproti všetkým ostatným. Existuje na toto štúdia, e, pokrýva e, vok plynov a pokiaľ toto bude argument, pre ktorý bude postavený e, súdny dvor, tak verte, že to je argumentami plynu Musíme si uvedomiť, že vo svetle e, štruktúry alebo rozloženia plynovodov e, môže to poviesť Stream 2, tak v podstate e, týmto trasovaním plynovodov môžeme rozdeliť Európu, pretože vlastne stredná a východná Európa bude tým odstrihnutá od nejakých spolahlivých dodávok plynu. No a to, ešte jednu poslednú poznámku. E, myslím, že prípad Nord Stream 1 a Opal na to poukazujú. Keď neuplatníte uplatnite európsku legislatívu k tým, na tieto plynovody, importné plynovody, tak aké sú dôsledky? Potný monopol Ruska do Európy, pretože je to jediný, e, e, pretože jedine Gazprom cez Opal dostáva plyn do Európy. Takže e, extrateritoriálne pôsobenie Ruska e, je, začne byť veľmi citeľné uprostred Európy. Jednoducho musíte mať európske pravidlá pre všetky importné plynovody a chcete o, o, o, ochrániť integritu jednotného trhu. Ďakujem. Uh. Well, you are, you are as a double person during your speech. Že vy ste boli v takej dvojúlo úvodnou e, teda dokážeme, e, e, to nie je, že dokážeme posudzovať len právne aspekty, neobstojí, veď sú aj ekonomické a iné, iné parametre, ktoré je potrebné zvážiť. A sú to veci, o ktorých sme zatiaľ nehovorili obstujúcich e, plynovody, teda Nord Stream 2 sa, sa sa, e, sa to netýka. Hovorili ste, e, že podľa vašich úvodov 42 intervencií a 12 z Polska a ostatné zo štátnych podnikov. No a čo sa týka, pretočne tieto veci bežia. No a otázka pre pána Riliho. Profesor Rili, vy ste povedali, že európske právo sa je uplatniteľné aj Nord Stream 1. A teraz e, tvrdíte, že musíme upraviť smernicu a chceme uplatniť európsku legislatívu na Nord Stream 2. Nie a poznáte sankčný zoznam USA voči Rusku a v zdôvodnení je uvedené, že byť proti Nord Stream 2, pretože, pretože USA chce dodávať LNG. Vy ste boli natoľko hlúpi, že ste sám uviedli takéto zdôvodnenie. Teda fungujúci fungujúci trh plynu e, e, nepodporuje, naopak okliešťuje ho, robí ho problematický. No a, a, a určite táto vec bude spochybnená a neprejde pred Európskym súdnym dvorom. Ďakujem. Prejdeme na tieňových spravodajcov. Pán Krasnodemský e, kolega Nika dorazil, takže dám vám nejaké dané počas tohto vypočutia skutočne celkom nechápem tie kritické slova plynovody, ktoré sú napríklad aj v teritoriálnych vodách EÚ. Teda ide len o opätovné hodnot. Veľmi často kolegovia odkazujú na tieto európske hodnoty, chvália ich, ale e, a ďalší kolegovia z Bundestagu. A v tom liste aj pán Brok podpísal ten istý list a konštatovali byť ďalšie projekty do budúcna a potom sa bude treba popasovať s výnimkami. Signatári to je vec, o ktorej radi hovoria politici a skutočne niekedy príliš často hovoríme o týchto hodnot, hodnotách, ale keď si už nespomínate, on povedal, že kapitalisti, kapitalisti nám predajú povraz, na ktorom sa obesíme a energeticky na tento Leninov výrok. Ďakujem. Takisto Pán Petersen. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po záležitosť. Pokiaľ teda ide o to, ako to vníma naša domovina, nechcel by som sa tu teraz stratiť nejakých dánskych detailoch, budem sa teda držať toho nadradeného principiálneho. My si žiadame jednotný vnútorný trh Chceme spoločné pravidlá hry, ktoré budú jednotné, ktoré stanovia jednotné pomery a chceli by sme, aby sme mali čo možno najväčšiu mieru právnej istoty, aby to bolo celé prehľadné. A v tomto kontexte by som teda chcel povedať, že to, čo tu teraz vidíme pred sebou, sú tu určité problémy, pokiaľ ide o možnosti jednotlivých členských štátov povolovať nejaké výnimky vo vzťahu k smerniciam. A napríklad v politickej skupine ALDE si robíme, e, máme problémy s tým, že ako by tieto výnimky vlastne mohli byť ohrozené zo strany, ako by tieto výnimky mohli ohroziť všeobecné podmienky hry, ktoré máme. A to znamená, my, naša politická skupina, sme predložili pozmeňujúce návrhy, ktoré by vlastne tie výnimky mali dať do súvislosti s tým, aby nad tým všetkým bdela komisia, aby táto zohrávala úlohu, pokiaľ ide o hodnotenie toho, či je férové, aby niektoré členské štáty mohli zavázať nejaké výnimkové postupy, pretože v podstate inak by sme e, podpo, podkopali celkový význam jednotného vnútorného trhu a tých našich spoločných pravidiel. A preto Chceme predložiť pozmeňujúce návrhy, ktoré by tieto možnosti a výnimky takisto dali do, súvzťažnosti s tým, ako dopadne vlastne hodnotenie komisie. To znamená, aby sme mali jednotný základ, čo možno najmož- najjed, najjasnejší, pokiaľ teda ide o budúce dodávky zo strany plynu. Ďakujem pekne ďalším rečníkom, takisto tým spravodajca, pán Turmes. Ďakujem pekne. Ja by som sa teda spýtal otázku pána Borcharda. Pán Pisteli, myslím si, poukázal na to, že tá smernica by mohla v prípade zlých interpretácií viesť k nejakým neistotám. Ja viem, že práve na rade momentálne ako komisia ste realizovali viaceré rozhovory s Talianskom a Španielskom, ako vlastne tieto neistoty, o ktorých sa tu hovorí, ako jeden typ pravidiel pre takmer všetkých a ostatné pravidla pre niektorých, ktorí by chceli kupovať alebo predávať plyn kde chcú, kedy chcú a za akúkoľvek cenu chcú. Ja si myslím, že toto je niečo, čo treba jasne odmietať. My to odmietame a nechceme to akceptovať. Po druhé, myslím si, že keď hovoríme o energetickej bezpečnosti, bezpečnosti závisí vlastne náš život každého jedného z nás. A teraz tu nie zveličujem. Istotne viete, a boli aj štúdie vlastne, že po 6 hodinách vážnej zimy je zvýšená miera úmrtnosti pre starších ľudí a pre malé deti po 12 To, ako sa niektorí v týchto diskusiách vyjadrujú, taká nadnesenosť, ja si myslím, že to je úplne nerealistické, ak zober ktoré by vychádzali z trhových mechanizmov a nie z nejakých politických úmyslov. Myslím, že aj z hospodárskeho uhla pohľadu tie sú viac než potrebné a ja vítam túto iniciatívu zo strany Európskej komisie, pretože ide tu o konzistentný dôsled. Toto je môj apel voči Európskej komisii. Ešte raz sa ospravedlňujem pánovi predsedovi za to, že som prišiel neskoro. Ďakujem veľmi pekne. Srdečne poďakovať expertom a tá rozličnosť vašich pohľadov, hodnotení a prístupov poukazuje na to, že vlastne to právne hodnotenie od politického hodnotenia sa nedá oddeliť. Nehovoríme tu predsa iba o zmene alebo o zlepšení nejakej smernice o plyne, ide tu v podstate aj o geopolitické dopady, ktoré budeme musieť potom my všetci si zodpovedať a, a Myslím si, že bolo by samozrejme aj správne hovoriť iba o Nord Stream 2, než tu vykonštruovať nejaký konštrukt, ktorý na jednej strane má zabrániť, ale na druhej strane by sme tu zase mali veľké množstvo výnimiek a to by iba zhoršilo tú celkovú bezpe- bezpečnosť dodávok. To je vlastne aj to, čo my vždy chceme riešiť v rámci Európy. Chceme zabezpečiť právnu istotu a investičnú ist- alebo istotu bezpečnosť pre investorov a myslíme si, že zabezpečuje dôvody a čím je vyššia ponuka, tým väčšia tým lepšia situácia je aj pre spotrebiteľské. Iba teda z dôvodu, že ohľadne Nord Stream 2 chceme zabrániť nejakú konkurenciu, že si takto zatvoríme dvere, takže ak by ste mohli zodpovedať harmonograme, kde Rusko momentálne je vo vojne s, krínou, s krajinou, pretože táto krajina chcela podpísať asociačnú dohodu s Európskou úniou, že či v takejto chvíli môžeme vôbec orientovať našu energetickú závislosť a zvýšiť ju s takouto krajinou. To je zaujímavá otázka regulácie európskych e, energetických trhov, predovšetkým pokiaľ ide o plyn. A vlastne po tých e, príhovoroch by ma zaujímalo ešte viac to, čo povedal aj pán Riley, že prostredníctvom takejto zmeny smernice a preto by som chcela, aby to, chcela, aby to vysvetlil ešte bližšie. Od pána Borcharda by som chcela počuť, ako to vidí on a od predstaviteľa Amber Gas, od predstaviteľa východoeurópskej firmy by som chcela počuť, ako to vníma on, veď predsa pán Riley povedal, že je to realizovateľné, ale by vysvetlenie tohto problému práve tam, takže to je dosť napínavé. A pokiaľ ide o otázky možných pozmeňujúcich návrov, naša politická skupina je toho názoru, že pokiaľ ide o výnimky, mali by sme s nimi nakladať reštriktívnejšie a v tomto kontexte by som e, rada počula pána Rajliho, ale aj komisiu, že prečo by tu mali existovať naďalej ešte výnimky alebo nejaké veľké výnimky pre tie plynovody, ktoré spájajú európske štáty, ale aj tretie krajiny. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia, dámy a páni, za vašu diskusiu, za vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. A teraz je na čase, aby ste, sa, ste si vypočuli reakcie na vaše otázky. Boli tu niektoré otázky, ktoré boli aj pre komisiu. Možno by ste chceli zareagovať. Poprosím vás stručne, pretože máme snáď ešte nejakých 20 minút, nie viac, na všetky tie diskusie. Ďakujem veľmi pekne aj za otázky. Nebudem teraz reagovať na jednotlivé otázky o SVE, budem sa skôr venovať tematickým okruhom. A to, čo spomenula pani Kapel, pán Turmes, pán Langen a teraz aj pani Harms ohľadne právnej istoty, ja by som povedal, že tie vyjadrenia, ktoré eh, kde náš návrh hovorí o právnej neistote, tak tie vyjadrenia sú také prekvapujúce, pretože je to vlastne poprvýkrát, čo infraštruktúrny projekt dávame do, konca, do, do, do kontextu spoločného právneho rámca a vlastne neviem, či by sme tu mali mať výraz e, právna neistota. Tá neistota tu už je, pretože máme rôzne interpretácie, praxe, postupy ohľadne toho, že či ten tretí energetický balíček v nepísanej podobe sa dá aplikovať aj vo vzťahu k týmto plynovodom alebo nie. A teraz je tu jasne povedané, že to sa dá. Tak, a pokiaľ ide o nové plynovody, tak ako to povedal aj pán Goldhau, my využívame väčšiu komplexnosť, pretože postup výnimok sa musí využívať alebo musí byť uzatvorený IGA. E, prepáčte, ale takéto sú pravidla. To je niečo, čo už v súčasnom systéme funguje a ja nevidím to ako dôvod, že príliš na to, že to je komplexné pri, pretože to je príliš komplexné, tak sa jednoducho nebudeme toho držať, že nebudeme aplikovať žiadne európske pravidla na našom území. Ja neviem, ako by toto bolo kompatibilné. Pani Harms, pokiaľ ide o vašu otázku, že Nord Stream 1, ako by sme mohli dosiahnuť väčšiu istotu v tejto otázke, Nord Stream je existujúcim plynovodom, to bez pochyby, a vlastne spadá to do toho katalógu tých výnimok a teraz vlastne závisí od nemeckých úradov, od Nemecka, od agentúr, že aké výnimky budú potrebné na to, aby Nord Stream 1 bol zosúladený s tými pozmeňujúcimi návrhmi. Ale aj tu by som chcel povedať tak všeobecnejšie, že nie je to nejaké voľné právo. Mutatis mutandis my žiadame aj o výnimky, alebo uplatňujeme aj v prípade výnimek podmienky, ktoré sa týkajú výnimok nových infraštruktúr. To znamená, nie je to tak, že by sme tu nič nemali, aj pokiaľ ide o pána Langena, ja neakceptujem to, že tu poviete, že práve preto, že sú tu nejaké výnimky, že to je dôkaz na to, že Nord Stream 2 by nemohol, že potrebuje nové predpisy. A povedali to aj ostatní. Sú tu ďalšie plynovody, ktoré jednoducho spadajú po tieto pravidla. Netýka sa to Nord Stream 2. A pokiaľ ide o tie benefity, ktoré ste tu spomenuli, to súvisí aj s tým eh, hodnotením. My sme si na komisii povedali, pretože zastávame názor, že už tu existuje právny rámec pre túto problematiku a že objasnenie existujúceho právneho rámca neprináša nejaké ekonomické, politické alebo sociálne problémy, ktoré by si vyžadovali hodnotenie dopadu. To je to, čo sme si povedali. Ale keď hovoríme o tých benefitoch, plusoch, tak stačí sa pozrieť na tú situáciu, nemusíme hovoriť okolo horúcej kaše. Ja si myslím, že pozrieme sa na ten príklad Gazpromu, ktorý dodáva plyn do východnej Európy. Máme 180-190 miliárd kubických metrov plynu, ktorý prichádza z tohto dodávateľa cez plynovody, ktoré spravuje producent, eh, robí sa tu aj transmisia a vlastne dostáva sa ten plyn presne tam, kam sa má dostať, kam ho oni chcú dostať. Čo teda hovoríme? Prostredníctvom tejto stratégie celé 10 ročia v podstate mali dominantnú pozíciu vo viacerých našich trhoch, niekedy až na úrovni 100% a DG Competition eh, zistilo dôkazy, že v niektorých regiónoch, v východných regiónoch to viedlo aj k zneužívaniu tejto dominantnej pozície. A toto je presne to, čo my chceme, pretože prostredníctvom týchto operačných pravidel, napríklad unbundling, prístup tretich strán, môžeme urobiť e, pozitívne zmeny. A môžete samozrejme povedať, že takýmto spôsobom umožňujete tie výnimky. Áno, ale za podmienky, že tu nedôjde k porušovaniu hospodárskej súťaže, že to bude v súlade s pravidlami jednotného vnútorného trhu a že to neohrozuje bezpečnosť dodávok. Takže toto všetko ako balíček treba vnímať v kontexte. A posledná vec, preto pán Langen sa ma spýtal otázku ohľadne konzultácie. 34 a 22 kritických a 12 pozitívnych. Áno, veľa z nich prišlo z Polska, ale ak sa pozrete na ten zoznam tých, ktorí boli kritickí, tak môžem to obrátiť a uvidíte, že kde sú jasné hospodárske záujmy, ktoré sa týkajú Nord Stream 2. Preto som aj povedal, že my ten výsledok síce berieme v takej podobe ako ja, nemali by sme to preceňovať. Je to určitý ukazovateľ a nie je to pre nás prekvapenie, nevnímame to ako prekvapenie, očakávali sme to takto. Ďakujem veľmi pekne. Jeden z našich kolegov by ešte chcel poprosiť o druhé kolo Nemáme čas. Pán Langen, 30 sekúnd, nech sa páči. Pokiaľ ide o tie výnimky, pán Borchardt povedal, že súčasné existujúce e, plynovody, tých by sa netýkali tieto výnimky. Plynovod Medgas, to je Alžírsko, Španielsko, Nord Stream jednotka. Týchto 5 dnes podľa súčasnej súčasných predpisov a smernice by teda nespadali do toho a tie právne posudky z komisie pokázali na to, že tu sú značné problémy. Takže aké sú konsekvencie, keď hovoríte, že vlastne nikto na konci, e, respektíve, že všetci budú mať možnosť podávať výnimky? Už to dokončím tie výnimky sú spojené s podmienkami, čiže musíte byť posudzované, ale existujúce plynovody, tie, ktoré ste spomenuli, tam je samozrejme problém retroaktivity. Nie v tom zmysle, ako to povedal profesor Goldhauer, nebudem zachádzať do podrobností, ale samozrejme plynu cez plynovody, ktoré už existujú 10 ročia. Tými výnimkami hovoríme, že to musí byť obmedzené časovo a nemôže to tak ostať navždy na základe tej výnimky a že tá výnimka samozrejme musí splňať kritéria. Pán Peterson, vy chcete silnejšiu sledovať, čo urobili členské štáty s tou výnimkou a ak to nebolo uplatnené riadne, som, komisia samozrejme môže zasiahnuť. Pán Pistolia, výkonný podpredseda, veľmi stručne som rád, že komisia <clears throat> už vlastne zohľadnila niektoré body. Je tu rozdiel medzi existujúcimi plynovodmi a plynovodmi a tou dotknutou tretiou krajinou miera aktivity, ktorú robíte spoločne e, s výrobou a vývozom plynu z dodávky obmedzený čas. Ak krajina žiada o výnimku na základe trhu, investícia, akú dohodu ste podpísali, aké sú tradičné diskusie o zmluve, ktorú máte, čiže to, voči tomu sme otvorení. Ďalší rečník. ONU v rámci právneho, právnej aplikácie e, celej jurisdikcie Európskej únie. Trh, ktorý je kľúčom aj pre bezpečnosť dodávky je vybudovaný na dôvere. A teda projektu, ktorý poskytujeme, a musia dôverovať e, e, v to, ako funguje ten trh. V Európe nik nepotrebuje plyn. Nikto nepotrebuje plyn. Všetci potrebujú svetlo, teplo, e, komfort, nejaké chemikálie to sa dá prepraviť akýmkoľvek spôsobom. Existujú iné technológie, existujú iné spôsoby. Plyn je vo veľkej konkurencie, konkurencii k iným, s inými zdrojmi energie. Opozícia zmeny smernice komisie je škodlivá pre plynové záujmy v Európe, a ja si kladiem otázku, či spoločnosti, ktoré namietajú voči tomuto návrhu, takže aké kroky podnikajú, snažia sa e, stlačiť vlastné obchody v Európe. Tomu nerozumiem. Že tu sa objasňujú pravidla pre investície v tejto smernici. Ja som e, z, z, obchod, z podnikateľského prostredia, celý život som tam pôsobil. Môžem e, investovať e, v právnom váku aj v prostredí právnej jasnosti, ale to má cenu. Ak budem riskovať právne vákum, tak aj tá návratnosť bude riskantná. Ak majú za to platiť spotrebitelia, ak toto tvrdíte, tak s tým nesúhlasím. Právna istota a regulácia poskytujú rovnaké podmienky pre všetkých európskych spotrebiteľov a účastníkov na trhu, pretože pretože nemá ísť o monopol. Ďakujem. Ďalší rečník. pretože nemá ísť o monopol. Ďakujem, ďalší rečník. Takže plynovody e, na vstupe nefungujú v právnom váku, nie sú e, nevyhnutne e, spravované krajinou pôvodu, sú primárne spravované Junklos, to je právne teleso alebo právny orgán a právny rámec, ktorý reguluje mnohé veci a vrátane toho, kto je zodpovedný za environmentálne posúdenie vplyvu a tak ďalej. Čiže myslím si, že je dôležité, keď vedieme právnu diskusiu, rozlišovať medzi spôsobom, akým sú spravované plynovody No a tento, táto zmena môže mať dopad na tento existujúci regulačný orgán. Myslím, že to, to je dôležitá diskusia, pretože je to, sú to práve tie zložité právne situácie, o ktorých hovorím. Nehovorím, že to je per se problém s revíziou smernice o plyne. To netvrdím, ale hovorím, že vidíme teda v spôsobe, akým je navrhnutá tá revízia smernice o plyne, momentálne vidíme potenciálne veľmi zložitú právnu situáciu. No ale potom ešte možno druhý bod, aby sme si pripomenuli, kde sa vlastne nachádzame. <clears throat> Tým sa vrátim trošku k tomu bodu energetickej bezpečnosti. Už jasne som povedal, jasne ako ja definujem energetickú bezpečnosť, to je bezpečnosť dodávky za dostupné ceny, zabezpečenie benefitov pre spotrebiteľov, tak ja definujem energetickú bezpečnosť. Keď sa pozriete na trendy na trhu s plynou v Európskej únii počas uplynulých desiatich rokov, vidíme v podstate dve veci. Poprvé, zvýšila sa konkurencia a po druhé, ceny sa znížili. No a okrem toho ešte tretia vec, čo sme tiež zaznamenali, a to vlastne povedala komisia v rámci tých stresových testov, tak e, odolnosť systému sa výrazne zvýšila počas uplynulých rokov. A dôvod toho je veľmi jednoduchý, lebo komisia odviedla vynikajúcu prácu tým, že vytvorila hardware a software. O tom stále hovorí Ševčovič. Hardware slúži konektorom a software je regulácia vnútorného trhu a tri energetické balíky. Toto poskytuje energetickú bezpečnosť, aspoň v tom zmysle, ako to definujem ja. Okrem toho, no a to je možno posledný bod, a tým nadviažem na to, čo už tu zaznelo, k tým vstupným bodom, čo chceme je čo najviac vstupných bodov, toľko, koľko je možné, aj keď to znamená, že sa budú spalovať peniaze, pretože opcionalita je verejný tovar, to je verejný prospech. Čím viac máte, tým viac môžete použiť a čím viac budete mať software. A to je práve dôvod, prečo ja si myslím, že každý dodatočný vstupný bod je čosi, o čom by sa malo diskutovať, pretože v konečnom efekte to môže zlepšiť odolnosť systému a zlepšiť energetickú bezpečnosť. A na záver niečo ku Gazprom. V hospodárskej súťaži Európska únia urobila to, že si zobrala na mužku tých veľkých hráčov, nielen plyn, Microsoft, Google. Hovoríme o najväčších hráčoch na E, príslušných trhoch. Áno, a išlo aj o Gazprom urobiť, čiže ak niekto poruší pravidla a zneužije trhovú moc, pretože má dominantnú pozíciu, existuje vynikajúci súbor nástrojov, ako to riešiť. A je to legitímny súbor nástrojov, pretože zabezpečuje dobré fungovanie trhu. Ja by som trošku dôveroval tomuto súboru nástrojov. Ďakujem. Ďakujem. Takže chcete zareagovať? Nie, ani zareagovať. Chcem trošku inovať podmienky pre plynovody v rámci ich ekonomickej zóny a e, územných vôd. Pre nás je toto najchudobnejšie krajiny v EÚ budú musieť platiť najvyššiu cenu za plyn. A to je to, čo sa deje. Ja nemôžem povedať, že sme e, zvýšila na základe diverzifikácie e, zdrojov a diverzifikáciou dodávateľov. A keď vidieť, Áno, máte to všetko pred sebou. Samozrejme, sme otvorení e, pre vaše prejavy. Doktor Alan Rilling, ďakujem. Chcel by som súhlasiť. Problém je, keď hovoríme o odolnosti, ktorá bola vytvorená na základe tej práce Európskej komisie a energetických spoločností a regulátorov počas 15, uplynulých 15 rokov. Problém je, že sa podkopáva odolnosť z Nord Stream 2. To nepomáha. Musíme hovoriť aj o Gazprome. Zásadný problém s antitrustovým prípadom je, aký závažný je Gazprom. Keď sa pozriete na tú ponuku, dám jeden príklad. Gazprom veľkoryso hovorí, že sa otvorí pozitívne, umožní, aby sa zmenili podmienky, ale iba pre dlhodobé kontrakty, keď si zoberiete pobaltské štáty, všetky zmluvy sú krátkodobé. A keď sa pozriete veľmi dôkladne na každú bodku a čiarku tej ponuky, ktorú poskytol Gazprom, tie súčasné aktuálne ponuky, funguje to spôsobom, ktorý sa ťažko mení. No a komisia